So. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Začíname dnešnú schôdzu. Začali sme o 10 minút neskôr, pretože medzi schôdzou koordinátorov a našou verejnou schôdzou bolo potrebné nastaviť e, a spustiť systém web streamingu. Poprosím o porozumenie. Srdečne vitajte na úvod chcem povedať to, že na programe toho nemáme veľa. Chcel by niekto niečo k programu povedať, doplniť? Pán kolega? Nie, dobre. Tak by som začal oznámeniami predsedu. Poviem stručne, na čom sa dohodli koordinátori. Dohodli sme sa, keďže včera začali, respektíve prebehli dobré rokovania o kompromisoch, že budúcu stredu budeme hlasovať, držíme sa tohto termínu. Ak do útorka, to je posledná technická schôdzka, ak dovtedy nevyvstanú nejaké väčšie problémy. Ak nejaké problémy vzniknú, budúci týždeň rozhodneme, kedy konkrétne prebehne hlasovanie. 8. decembra nám končí mandát takže dovtedy musíme predložiť záverečnú správu. No a to záverečné hlasovanie s odporúčaniami skupín je plánované na decembrové plénum, čiže máme ešte trošku priestor. To je prvá vec. Hlasovanie na teraz budúci týždeň. Sekretariat prislúbil, že kompromisy a hlasovacie zoznamy pripraví ešte tento týždeň a zašle všetkým s tým, že každý vzhľadom na množstvo pozmeňovacích návrhov a osobných želaní, ktoré do toho vstupujú, aby teda každý mal až do stredy po obedia priestor na nejaké ďalšie úvahy aj v rámci skupín. To je prvá vec. Druhá vec, dohodli sme sa, že v 3. novembrovom týždni budeme mať ďalšie vypočutie a poslednú schôdzu koordinátorov. To vypočutie má za cieľ riešiť tie dva prípady, ktoré dve skupiny nastolili. Ide o Landromat, Azerbajdžan a prípad Slovinska, kde slovinský parlament naozaj jednomyselne rozhodol, že sa začne kvôli praniu špinavých peňazí vyšetrovanie. Potom tu máme ešte aj ďalšie prípady, ktoré ale nebudú na vypočutí. Včera sme sa dozvedeli, že niekdajší E, členovia vlády v Portugalsku budú tiež predmetom vyšetrovania v súvislosti s Panama Papers. Um, my sme závisli od uh, informácií um, novinárskej siete, e, čiže mm, nemáme, pri, pri, nemáme teda prístup k podkladom. uvidíme, či ešte nejaké prípady e, sa odhalia alebo nie. No a potom, pokiaľ ide o follow-up, potom, čo e, príjmame na záverečnú správu, e, rozhodnutie bude v rukách politických skupín, čiže až do decembra, v rámci prvého týždňa decembrového sa môže ešte medzi skupinami rokovať o e, našom ďalšom osude. Libe a Ekon e, majú na e, starosti ďalší postup. Pokiaľ ide o medzičnú dohodu, tak to majú v rukách politické skupiny. A pokiaľ ide o nejaké kompetencie vyšetrovacích výborov, to tiež majú, to má teda v rukách parlament ako celok. Takže toto bude potom pripravované zo strany politických skupín. A ešte posledná vec. Dnes je posledná schôdza, na ktorej máme pána De Maziho, podpredsedu, ktorý tu sedí vedľa mňa. Rád by som sa mu srdečne poďakoval za aktívnu spoluprácu, než by sme boli vždy obsahovo zajedno, ale vždy tá spolupráca bola konštruktívna, takže chcem mu zaželať veľa úspechov v jeho novej parlamentnej úlohe. Stáva sa poslancom Nemeckého spolkového snemu. Takže kolega Demasi, gratulujeme. No a teraz poďme k programu. Konkrétne ide o posudzovanie pozmeňovacích návrhov k obom správam a ako prvý dostane slovo je Ford. Nech sa páči. Thank you so much, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene spravodajcov Peter Ježek tu dnes žiaľ nemôže byť, takže hovoríme v jeho mene. Chcem sa všetkým poďakovať za tých 1450 pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o našu správu. Všetko sme si poriadne preštudovali a je tam mnoho dobrých pozmeňovacích návrhov, ktoré našu prácu ako spravodajcov ešte vylepšia. Chcem sa poďakovať aj deňovým spravodajcom z každej jednej skupiny za ich aktívnu účasť pri príprave toho textu kompromisov. E, prebehlo niekoľko kôl zasadnutí tieňmi spravodajcov. Posledné včera, 3 hodiny sme zasadali a podarilo sa nám tú politickú prácu završiť, čiže máme kompromisy k všetkým tým politickým otázkam v našej správe a naozaj sme spokojní s tou spoluprácou medzi skupinami, aká tu prebehla. Samozrejme, až do etalov zachádzať nebudem, ale chcem povedať jedno. Pre mňa ako spravodajcu je jasné, že táto správa je veľmi dôležitá. Boj e, proti daňovým e, podvodom, e, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí. Vidíme, že sa stále objavujú nové a nové prípady. Stále nové prípady. Takže hoci sme odvedli vo výbore obrovský kus práce, vypočutia, misie, naša práca. Ja osobne nepochybujem, že ten follow-up je potrebný, že bude treba naďalej na tom pracovať a tlačiť ako parlament, ako verejnosť na to, aby sa veci v tejto oblasti um, vyriešili. Takže december decembrové plénum, tam sa završí uh, naša diskusia. To je veľmi dôležité. Naozaj vidíme tú hodnotu našej práce, lebo vidíme, že komisia reaguje na to, čo robíme a v tomto boji musíme pokračovať. E, dlhšie už hovoriť nebudem, vypočujem si kolegov z výboru, aby som vedel, ako to vnímajú oni a potom sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. E, neviem, či v tomto výbore, možno v nejakej inej štruktúre do budúcna. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, JP. Spravodajca tu nie je tuším, má nejaké vnútropolitické povinnosti v Českej republike. To nezmeníme. A ešte než slovo postupím kolegom, chcem povedať, že sme pri príprave kompromisov pokryli všetky odporúčania. Ku každému odporúčaniu máme kompromis. Hovorím dobre? Takže keď budeme súhlasiť s kompromismi, tak nakoniec uh, to hlasovanie nebude také dlhé, to vlastne zoznam bude celkom zvládnutelný. 600 76 a nejakých 700 čosí návrhov, či dokopy viac než 1400, ako hovoril kolega. Takže ako to s tými kompromismi vyzerá? Ešte k tomu by si možno mohol ako spravodajca niečo povedať. Uh-huh, kompromisy Naozaj sme prešli odsek po odseku a ku všetkým dôležitým sú kompromisy. Áno, jasné, že niekde sme sa držali aj pôvodného textu, ale po dohode za každým s tenými spravodajcami, takže toto som chcel zdôrazniť. Takže politicky sme naozaj všetky tie odseky prešli a zohľadnili sme všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené. A jasné, že ide o širokú podporu. Keď takúto prácu uštrbacieho výboru správu vypracúvame, nie je to správa vlastnej iniciatívy, je to špeciálna správa, čiže sme sa fakt snažili, aby sme mali širokú väčšinu, ktorá to nakoniec podporí. No a pokiaľ ide o tie zistenia nášho výboru, je dôležité, aby tieto zistenia boli pod vložené, aby sme naozaj zdokumentovali to, čo sme zistili a tak ďalej. A to tiež bola kopa práce a odporúčania, ako som podal pán predseda. Detálne som to nechcel preberať, lebo by sme tu sedeli hodiny, ale myslím, že sa nám podarilo dopracovať k dobrému kompromisu, k tým hlavným veciam, o ktoré tu ide v rámci odporúčaní. Mhm, ďakujem pekne. Takže tieňoví spravodajcovia ako prvý ľudia Niedermayer, EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa v úvode poďakoval nielen spravodajcom, ale aj sekretariátu a zamestnancom politických skupín, ktorí naozaj veľmi usilovne pracovali. Začnem tak zoširoka. Ten text je podľa mňa veľmi podstatný. Je to jedna z hlavných agent súčasného parlamentu. Je to dôležité pre ekonomiku, je to dôležité pre fiskálnu situáciu, pre spoločnosť ako takú. Preto súčasná situácia v oblasti zdaňovania e, vytvára dojem nespravodlivosti. A má to aj širokú globálnu dimenziu, silnú globálnu dimenziu, pretože EÚ Ehm, musí dať dôležitú úlohu aj na globálnej úrovni v oblasti zdaňovania. Takže naozaj môžeme byť právom hrdí na našu prácu v tejto oblasti za posledné 2 či 3 roky. Panama Papers sa trošku líšia od LuxLeaks. Podľa môjho názoru sú dôležité, ale sú iné. Pokrývajú naozaj dlhé obdobie, počas ktorého dochádzalo k podstatným zmenám v legislatíve, a to celosvetovo pokrývajú tiež oveľa širší, širší rozsah. E, tie techniky, ktoré boli možné, sú odlišné a tiež je tam oveľa väčšie zapojenie neeurópskych krajín. Niektoré z nich akoby podporovali, propagovali prax, ktorú my považujeme za nesprávnu. Transfer peňazí niekedy ide do firiem, ako sme zistili v prípade Panama Papers, v niektorých krajinách ten transfer e, akoby bol e, spôsobom vládnutia, tak aby sa korumpovaní úradníci, politici mali prístup e, k peniazom, ktoré počas svojho politického pôsobenia nakradli. Takže e, naozaj je dôležité, aby sme sa my dopracovali k jasným záverom, e, návrhom, ktoré naozaj umožňa zlepšenie, budú garantovať zlepšenie. E, Náš výbor naozaj získal obrovské množstvo informácií. Naozaj máme hĺbkové povedomie a znalosti o tomto probléme. A my by sme z toho mali profitovať, e, nielen my ako poslanci, ale celá, celá spoločnosť. A teraz k ďalšiemu postupu. Časový harmonogram máme dosť ambiciózny, to hovoríme v parlamente vždy, ale sme naštartovaní, máme spoločný cieľ, a vyrozumel som so schôdzetemi spravodajcov, že chceme dobrú správu, správu, ktorá bude inšpiráciou a ktorá získa veľmi širokú podporu. Ako povedal spravodajca, mali sme politickú dohodu, formulácia mnohých kompromisov však nie je uzavretá. Podľa mňa je však povzbudzujúce to, že počas schôdze e, som mal pocit, že to vnímanie a tie výzvy vnímame rovnako. A teda, že v tomto zmysle chceme sa dopracovať k formulácii, ktorá získa širokú podporu. Ako sa podľa často hovorí, kompromis je kompromis, vždy len kompromis, ale kompromis by mal byť dobrý, teda založený na faktoch, taký, ktorý navrhne realistické a účinné riešenia. Rád by som zdôraznil tie body, ktoré považujem za dôležité. Myslím si, že by sme mali rozlišovať medzi nezákonnými postupmi a postupmi, ktoré sú žiaľ niekedy legálne, ale nie pekné, pretože sú to nástroje z rôznych oblastí, ktoré, si, ktoré by mali mať iný prístup a pri nezákonných musíme lepšie presadzovať zákony a mali by sme sa pozrieť aj na to, či je legislatíva dobre navrhnutá, vypracovaná a či nie je v nej priestor na zlepšenie ja nie som veľmi za to, aby sme vytvárali novú reguláciu, nové inštitúcie, nové právne predpisy, ale mali by sme sa pozrieť na to, čo máme a mali by sme mať istotu, že veci fungujú podľa plánu a súčasne by sme e, si mali uvedomiť, že máme aj biele miesta, ktoré treba vyplniť. Eti- skupina pre etický kódex pracuje nad očakávanie a mali by sme všetci žiadať zlepšenie a rovnako, ten všeobecný prístup, musíme riešiť korene problémov a nie len symptómy. A nakoniec by som chcel povedať, že pôvodná správa je veľmi dobrým základom pre prácu a mali by sme sa postarať o to, že ju len zlepšíme, aby sme mali správu, ktorú si zaslúžime a aby sme získali širokú postup, podporu medzi e, poslancami, spravodajcovia, sekretariát, experti skupiny spravili všetko preto, aby to fungovalo. A dúfam, že takto prispiejeme k úspechu správy a budeme môcť hlasovať na čas v pléne. Ďakujem kolegovi Ludekovi Niedermayerovi. Chcem ešte podporiť jednu vec. A síce, že rozlišujeme medzi e, daňovými podvodmi a optimalizáciou daní. A ja dúfam, že v kompromisoch bude táto vec jasne uvedená, že E, úprava daní sa, alebo optimalizácia daní sa deje zákonnou cestou a e, obchádzanie daňovej povinnosti je nezákonné. Ďalej, sociálni demokrati majú slovo. Evelyn Wegner, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa najprv poďakovať spravodajcovi, ktorý odvie, spravodajcom, ktorí odviedli vynikajúcu prácu, tieňovým a celému týmu za všetko, čo spravili. A sú tu najmä tri veci, ktoré by som chcela zdôrazniť, ktoré sme sa dozvedeli a naučili v Panama výbore. Nemusíme ísť ďaleko z EÚ, aby sme videli schránkové firmy, offshore konštrukcie, agresívne daňové pláňovanie a freeporty. A to všetko máme aj tu v Európe. A bez pomoci súkromných baniek a e, auditorských firiem a advokátov by nebol možný takýto kapitálový únik. A po tretie, nemusíme prísniť len európsku legislatívu, ale musíme sa zamerať aj na oveľa prísnejšiu kontrolu realizácie existujúcich predpisov. A my ako SAD sme priniesli 72 pozmenujúcich návrhov, aby správa bola ešte lepšia. A preto chcem ešte raz zdôrazniť tieto ťažiskové body, schránkové firmy. Tam existujú rôzne konstrukcie, je tam veľa práce a preto je aj úlohou ekonu niečo v tomto urobiť, keď e, sa uplatňuje podnikové, e, právo obchodných spoločností. A proste e, treba riešiť ten problém globálne. Potom digitálna prevádzka renta sa musí tiež definovať, aby sa nadnárodné spoločnosti nevyhýbali svojim povinnostiam. A súvisí to aj s prácou vyšetrovacieho výrobu Panama dokumentov. A, potre- a na záver čierny zoznam daňových riešnikov potrebuje aj sankcie. Nemusí platiť len na tretie štáty, ale aj na vlastné daňové bahno, ktoré tu máme. Vždy sme veľmi rozšafní, keď ide o tretie krajiny, ale my tu doma v EÚ máme tiež veľa práce. A ja viem, že je to veľmi ťažké, ale mali by sme sa aj na to zamerať a riešiť to, aby sme boli dôveryhodní. A napokon, aby sme dosiahli e, rovnováhu v daňovej spravodlivosti E, a síce tu sa odvolávam na predsedu Junckera a zmenu možnosti jednomyselnosti v rade. Chcem ešte povedať, že nám chýbajú miliardy daňových peňazí, ktoré sme nevybrali a to by mala byť motivácia pre našu činnosť, aby sme tu pracovali e, veľmi zrozumiteľne, zaujímali jasné stanovisko keď ide o našu kone, náš konečný produkt, a to je správa vyšetrovacieho výboru. Sú to peniaze, ktoré nám chýbajú. Toto je už 10 po 12, nie 5 po 12. Máme tam prípady, ktoré by nás mali nielen prebudiť, ale dokonca by mali priniesť aj výsledky. Spravodlivé dane je téma, ktorá sa nerieši a ktorá by sa nemala riešiť len tu na papieri, ale mala by priniesť aj výsledky. Ďakujem kolegyni Regner. Môžem všetko podpísať, čo ste povedali, ale že by to bol problém EPP, ktorá je konzervatívna, podľa toho, čo hovoríte, tu nevidím. Predsa máme rovnaký názor. Nemusíme tu vytvárať umelé rozdiely. A ďalšia je tu ECR, kolega Šambacký, ktorého zastupuje podpredsednička. Pirko Lerner. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, milí kolegovia. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto činnosti a ktorí boli takí aktívni v tejto práci. Ďakujem vám za túto dobrú spoluprácu a musíme sa postarať o to, že to bude začiatok dlhodobej práce a nebude to koniec niečoho. Je, zaznelo aj veľa dobrých návrhov, ktoré sú tam. Máme takmer 700 pozmenujúcich návrhov, takže je to veľmi e, veľká výzva. Môžeme prísť aj s novými iniciatívami a máme aj mnoho malých pozmenujúcich návrhov. I keď sú malé, môžu pomôcť na zlepšení textu. Napríklad práca proti praniu špenavých peňazí. A potom sú tam návrhy na reformy, ktoré by mali riešiť problémy v členských štátoch a európskych inštitúciách. Ja som presvedčená, že táto správa bude používaná ako referenčný materiál aj v budúcnosti a preto treba byť veľmi presný a vyčerpávajúci, ak aj by výsledkom mala byť dlhá správa. Veľmi rada som si všimla, že je tu viacero pozmenujúcich návrhov na európsku obchodnú politiku, ktoré sa týkajú európskej obchodnej politiky, pretože žiaľ sa urobilo veľmi málo v tejto oblasti. A takisto treba sa zamerať aj na otázku spoločenskej zodpovednosti firiem a e, postaveniu mesta Londýn, ktoré je hlavným daňovým rájom počas pokračovania rokovaní o Brexite. To nemôže takto pokračovať. Musíme zaručiť, že budeme mať jasný plán na pokračovanie pláce výboru pana, tak aby to bola taká stará, stála činnosť. Aj na túto tému zazneli dobré návrhy. A možno máme návrhy, ktoré nie sú veľmi realistické pre tieto roky alebo prvé e, e, 10 ročie, teda od roku 20 do 30, ale treba ich mať na pamäti celá práca proti daňovým rájom a transparentnosti by neexistovala, keby sme sa zamerali len na to, čo je možné v danom okamihu v minulosti. Napríklad je tu taká vec, ktorú musíme riešiť v budúcnosti a to je problematická úloha štyroch najväčších auditorských firiem. Súčasná situácia, keď fungujú ako auditorie a daňoví poradcovia, plus ich ďalšie úlohy, nie je udržateľná táto správa je skutočne veľmi dobrým začiatkom a ja dúfam, že mnoho pozmenujúcich návrhov sa zapracuje do konečnej správy. Ja som podala 23 pozmenujúcich návrhov v spolupráci s viacerými kolegami, ktoré riešia veľmi relevantné témy. E, niektoré sú vysvetľujúcejšie a sú tam aj rôzne nové iniciatívy, ktoré pomôžu E, zdôra, e, zlepšiť túto agendu. Niektoré veci, ktoré som tu s kolegami uviedla, bola potreba veľmi presne uviesť, čo sú daňové úniky, vyhýbanie sa daní, daňové podvohy, daňová optimalizácia a potom úloha informátorov a investigatívnych uh, Um, novinárov a ich ochrana pred rôznym prenasledovaním alebo bojkotom. V niektorých krajinách dokonca hrozí väzenie. Spolu s kolegami sme poukázali na význam toho, že treba zosúľadiť obchodné a daňové politiky a my by sme chceli e, riešiť aj otázku tých najhorších daňových rajov. Potom je tu potreba podporiť úsilie EÚ a ich snahu Eh, odstrániť nespolupracujúce daňové jurisdikcie. Toto sa použije v našej rozvojovej politike, ako aj pri činnosti Európskej investičnej banky a Európskej rozvojovej banky a ich portfólia investícií. Taktiež pri rozvojových politikách by sme mali pomôcť krajinám vytvárať online elektronické pod, e, e firemné registre a podobne. A v mnohých týchto krajinách sú informácie e, nie všetky dostupné, takže nevieme presne určiť, aký je rozsah týchto únikov. A teraz skupina ALDE. Pani Ruiz, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kým sa dostaneme k hlasovaniu, určite dokonale zvládnete moje meno. Áno, do konca volebného obdobia to budem vedieť presne povedať to vaše meno. Predrečníci hovoria v zásade to isté, čo chcem povedať aj ja. Myslím, že sme sa dozvedeli veľmi veľa počas týchto mesiacov a našu prácu skončíme teraz, ale práca bude pokračovať a počas stretnutia koordinátorov sme hovorili o tom, že ako budeme naďalej pokračovať v našej práci, aké budú tie ďalšie kroky, doteraz sme spravili tak strašne veľa, získali sme hrozne veľa odborných znalostí a práca sekretariátu a spravodajcov bola skutočne vynikajúca. Takže veľmi stručne, poprvé, musíme dokončiť daňové amnestie. To len stimuluje ľudí obchádzať právo, zákony. Potom chýbajú sankcie a z daňového hľadiska to nie je dobré. Musíme niečo spraviť, potrebujeme zoznamy, o tom sme hovorili, a potrebujeme aj prepojenie s, so sankciami, potrebujeme vedieť, ktoré sú vysokorizikové krajiny pre daňové podvody, ktoré sú nespolupracujúce jurisdikcie a uvidíme, čo všetko sa podarí e, komisii, keď bude monitorovať smernicu o praní špinavých peňazí. Takže potrebujeme tu globálnejšie pracovať a pokračovať a to by každému pomohlo, keby dane lepšie fungovali pretože inak nebudeme môcť bojovať proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí. To sme tu videli, videli sme to v tomto e, výbore, že je to možné, že sú tu veľmi dobre organizované možnosti, ako tomu zabrániť, ale tá ochrana, čo máme, dnes nefunguje alebo je veľmi slabá. Takže justícia je tiež veľmi dôležitá sila, keď chceme zabrániť daňovým únikom. Potom zoznam ľudí, ktorí nespolupracovali s týmto výborom, aj to máme. A rada stále blokovala AFKO a neumožňovala nám mať väčšie vyšetrujúce právomoci. Tieto problémy musíme riešiť, poznáme ich. Ľudia poznajú tieto problémy, vedia, že sa tieto veci vyskytujú, vedia, že sú tu problémy a my teraz musíme obnoviť e, dôveru našich občanov, pretože to je naša slabina. A je to porušenie sociálneho kontra, zmluvy, sociálnej spoločenskej zmluvy, ktorú máme s občanmi. Dúfam, že správa bude veľmi užitočným súborom e, opatrení. Dostali sme aj veľa dobrých pozmenujúcich návrhov, ale chcem ešte povedať, že potrebujeme spolahlivú štatistiku. Nemáme ju, pokiaľ ide o tú šírku daňových únikov a problémov, ktoré vyvolávajú tieto veci v ekonomike členských štátov. My o tom hovoríme len tak veľmi zďaleka. Sú to približné údaje, ktoré máme. A potom je tu ešte jedna otázka, ktorá zaznela. Ak chceme mať v rade jednomyselnosť, v otázkach e, daňových a to sa spomenulo ako odporúčanie komisie. A ak by to malo tak byť, tak to nedokážeme efektívne riešiť. Takže musíme sa postarať o to, aby sa zo slov stali skutky. A a keď vytvoríte nové centrum pre koordináciu daňových politik v EÚ, to môže byť dobrý krok správnym smerom, ale sú tu aj technické problémy na reguláciu. Je tu strašne veľa nezrovnalostí z hľadiska kompatibility existujúcich systémov. To treba vyliešiť a potom pohnutky k daňovým únikom. Potrebujeme mať asi nejaké zverejné zmluvy a fondy, aby sme odrádzali ľudí, ktorí konajú nezákonne alebo majú nezrovnalosti v svojich daňových činnostiach. Chcela by som mať osobitnú nezávislú agenty, agentúru, ktorá by sa mohla nezávisle venovať vyšetrovaniu týchto prípadov. Ďakujem kolegovia, máme ešte pred sebou prácu. A teraz GUE a za GUE Fabio Di Masi. Ďakujem veľmi pekne. Chcem ešte raz využiť túto príležitosť a poďakovať u predsedu, podpredsedu, spravodajcov, koordinátorov, sekretariátu, spolupracovníkom politických skupín za príjemnú spoluprácu, aj keď sme nemali vždy rovnaký názor. Myslím si, že to bolo dobré, že sme takto mohli spolupracovať a Keď som začal pracovať, v parlamente sme mali LuxLeak, potom Panama Papers a teraz sa stavím verejne, že skôr ako odídeme my z parlamentu, budeme mať ešte ďalšie úniky v súvislosti s eh, daňami a ak by to tak nebolo, tak eh, vás pozývam na drink na Plasflaže. A my ako parlament máme svoju úlohu a síce to je zlepšovať sa od správy k správy a byť ostrejší tam, kde zákony nestačia. Preto považujem za dôležité a dám v parlamente aj pozor na to, aby naša vláda z EPP, ALDE a Zelených realizovala to, čo tu kolegovia v našej politickej skupine presadili tu v parla- Európskom parlamente. Pre nás je dôležité, aby sme pri smernici o praní špinavých peňazí e, sa nevrátili k tomu, čo už parlament dohodol v trilógu, to znamená uzavretie niektorých e, veci, ktoré boli otvorené, napríklad otázka riaditeľov a predicate offense a podobne. A pre nás to znamená mať aj sankcie, keď banky, advokáti alebo ďalší e, nekonajú, ako by mali. A ja chcem povedať, že tak vidíme, že napriek Panama Papers nedošlo k systematickým porušeniam a to znamená, že musíme niečo e, urobiť, pretože tie sankcie boli veľmi slabé. Potom chcem ešte povedať, kolega Niedermayer už o tom hovoril, vieme, že aj diplomati v protokoloch hovoria, že táto skupina nefunguje a preto sa teším, aký je tu koncenzus že sa nestaneme e, tým, čo hovorí súd. Ja chcem povedať, že z tých rokovaní tieňových sme videli snahy e, o zmekčenie textu a ja za nás chcem povedať, pre nás by to bola stopka. Úplne by sme sa zosmiešnili, keby si aj diplomati mysleli, že táto skupina nefunguje a my tu v parlamente by sme znovu použili už prijaté závery tak súdu. Chcem povedať, že ten čierny zoznam, nulové daňové kritérium, tak my lutujeme, že toto nulové kritérium nestačí na to, aby ste sa dostali na čierny zoznam. Neviem, prečo nie ste daňovým rajom, keď nevyberáte firemné dane. A myslím si, že to je zbytočné zmekčenie. Potom Accountants Europe, zastrešná organizácia účtovníckých firiem, veľmi aktívne lobovala v pozadí a kritizovala návrhy mojej politickej skupiny a socialistov, na to som hrdý, pretože pravdepodobne máme s nimi problém a stúpili sme im na otlaky, čo je veľmi dôležité. Zadali sme dokonca aj štúdiu Richard Murphy, ktorý bol takýmto auditorom a musíme poradenstvo odčleniť od auditu a musíme dospieť do situácie, že tieto auditorské e, firmy potrebujú nové licencie a myslím si, že je to škoda, keď tieto pozmenujúce návrhy takýchto organizácií by sa tu nám mohli dostať do našich návrhov. A na záver chcem povedať, že sme zažili všetky tieto škandály a dôležité je, že musíme zlepšiť kompetencie tohto parlamentu. A to nie je otázka politickej príslušnosti, je to otázka reputácie tejto inštitúcie. A potrebujeme aj e, prístup k dokumentom bez prekážok a súhlasím s tým, že ktorí s nami nespolupracovali, zazneli tu mnohé mená, tí sa musia stretnúť s jasnou odpoveďou, pretože sa inak zosmiešňujeme, ak, na túto, ak nebudeme sankcionovať túto nespoluprácu tu v Európskom parlamente. Ďakujem e, parlamentu a želám vám veľa úspechov a po mojom odchode do parlamentu vás bude, e, Nemeckého parlamentu vás budem odtiaľ veľmi pozorne sledovať. Pokiaľ ide o nulovú sadzbu dane, tak súhlasím. Je to veľmi spochybňované v rámci EÚ, pretože máme 35 jurisdikcií popri vládach členských štátov a ďalej vidíme, že títo to nie len, že nelutujú, ale by som povedal, že potrebujeme zmenu v tejto otázke, pretože v tejto otázke e, predseda Juncker povedal, že podľa neho, a keď sa budú všetci držať práva, ktoré platí v Európe, neexistujú daňové oázy. Ale to nie je v súlade s tým, čo sme tu zistili. A teraz Molly Scott Cato. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa pridala k ostatným denným spravodajcom v slovách vďaky našim spoluspravodajcom. Väčšinou je to formalita, ale teraz naozaj všetci aj myslíme to, čo hovoríme, lebo to bol obrovský kus práce. Takže e, ďakujem spravodajcom, aj e, zamestnancom skupín, aj výboru. E, Časy nás veľmi tlačili zdá sa, že ich dodržíme, takže ďakujem všetkým za ich úsilie. Kvalita tej práce, tá sa odráža aj v tom, že máme veľmi jasné odporúčania. Samozrejme, že je dôležité, aby získali veľkú väčšinu, naozaj mm, všeobecnú podporu, pretože nám naozaj ide o snahu reprezentovať občanov Európy a oni sa znechutení, znechutení tými daňovými podvodmi a útokmi, ktorých sú svetkom. Takže musíme naozaj ukázať, že sme jednotní ako parlament tejto otázke a že ich zastupujeme, pretože naša práca bola v poriadku, e, vieme, že aj komisia je v poriadku, ale rada, ktorá zastupuje tých istých občanov, tak tam to nie je v poriadku. E, naozaj e, je to hra korporácií, súťaž medzi krajinami, ktorá škodí nám všetkým, škodí našej schopnosti verejne investovať. Takže naozaj to, že my jasne sa vyslovíme, e, naozaj e, posilní Európske únie, inštitúcie Európskej únie a musíme v takomto zmysle vyvíjať tlak na radu, aby prijala opatrenia, ktoré podľa e, nás všetkých budú efektívne v boji proti daňovým podvodom a únikom. Takže veľká väčšina, veľmi dôležitá. Tiež je dôležité, aby naše odporúčania boli jasné, tak aby sa dali úspešne implementovať. Je na nás, aby sme e, naozaj tie jasné odporúčania predložili. No a keď to spravíme, tak naozaj môžeme získať dôveru občanov v politické inštitúcie, o e, ktorú sme prišli. A toto je naozaj dôležité v časoch, kedy sú obrovské tlaky na demokraciu a ľudia si kladú otázku, či im vôbec slúžia ich politici. A to je veľmi dobrý príklad, kde môžeme ukázať, že im slúžime, že veci vieme zlepšiť, že môžeme zlepšiť ich životy. Samozrejme, že sa nezhodneme na všetkom. Ja by som teraz zúraznila body, ktoré sú veľmi dôležité pre zelených zaoberajúcich sa daňovými otázkami. Poprvé, zistenia správy. Tie jasne ukázali, že aktivity ktoré porušujú tretiu smernicu o boji proti špinavý, praniu špinavých peňazí. E, teda, že k ním dochádza a chceme, aby výbor uznal, že tu nie je konzistentnosť ani plná miera implementácie tejto smernice. Je naozaj dôležité, aby pranie špinavých peňazí bolo odhalované a chceme aj posilniť e, mm, príslušné e, texty e, v súčasných e, rokovaniach. A teraz nejaké ukazovanie prstom. E, ja ako Britka chcem povedať, že E, ja som kritike mojej krajiny otvorená. E, áno, daňovú oázu som kritizovala sama e, opakovane a uvedomujem si, že viac než polovica registrovaných firiem v Panama Papers boli registrované práve na území Spojeného kráľovstva. Takže viem, že Spojené kráľovstvo v tomto priemysle daňových únikov a podvodov má pevné miesto. Toto je potrebné priznať. Takže mm, naozaj prax v mojej krajine je pre mňa sklamaním, ale naozaj musíme mať tú odvahu ukázať prstom na tie krajiny, e, ktoré sú za tým problémom, e, hoci možno nie sú až také vzdialené. No, je dôležité uznať, že praní špinavých peňazí je možné aj vďaka sprostredkovateľom, eh, ktorí sú eh, takým tým olejom v tej mašinérii prania špinavých peňazí. Vidíme, že takíto sprostredkovateľia eh, sú naozaj kľúčoví a že sú tu nejaké banky, nejakí právnici, ktorí povzbudzujú priamo takéto postupy, nepoukazujú na praní špinavých peňazí, naopak pomáhajú v ňom keďže tu máme e, konkrétne svedectvá, vidíme, že títo ľudia e, zatvárali oči pred praxou prania špinavých peňazí a dokonca v nej pomáhali. No a vidíme aj škandály, ktoré sa objavujú ako nové. Azerbajdžanský ondromat, e, slovinský prípad a tak ďalej. Takže e, naozaj musíme ako inštitúcie reagovať. 18 e, mesiacov e, na vyšetrovanie a na vypracovanie takýchto odporúčaní bude zbytočných, ak sa neuskúšne následné kroky. Takže je dôležité, aby Európsky parlament mal stály vyšetrovací výbor nielen pre túto otázku, ale pre všetky otázky podvodov a nezrovnalostí tak ako je to v systéme kongresu USA. Mali by sme mať právo môcť vyšetrovať škandály prania špinavých peňazí, mali by sme mať možnosť eh, získať dokumenty, mali by sme mať možnosť eh, predvolať svetkov. Takže odvedli sme vynikajúcu prácu, spolupráca fungovala a je to správa, ktorá zasahuje iba otázku daňových škandálov a daňovej politiky a je to naozaj súčasť eh, znovu získania dôvery ľudí v demokraciu v Európe. Takže musíme byť hrdí na to, čo sme urobili, ale musíme, aby sa eh, to aj naďalej um, teda, um, riešilo a aby naše odporúčania boli implementované. Ďakujem. Ďakujem pekne, Moli. A teraz ako posledný tieňový správodajca vystúpi David Coburn a potom Thomas Mann bude prvý individuálny rečník, takže e, David za EFDD máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve správy v tomto výbore, ktoré budeme schváľovať a pozmeňovacie návrhy jasne ukazujú, že uh, ešte e, stále dáme nové a nové regulačné akty. Naozaj vidíme, že vôbec e, nerešpektuje súkromie, e, nechápe podnikanie, obchod a nechápe ani to bohatstvo vytvárané jednotlivcami a spoločnosťami. Toto, dámy a páni, bude škodlivé pre zamestnanosť a podnikanie v Európskej únii. Čoraz viac regulácie natlačené firmám. Takto ich uškrtíme podnikateľov a firmy prinútime opustiť Európsku úniu, čo povedie k oslabeniu hospodárskeho rastu, ktorého sme momentálne svetkom. Spojené kráľovstvo má naozaj dlhú históriu poškodzovania podnikov eh, obrovskými nariadeniami, extenzívnymi nariadeniami sa Bruselu a práve preto v referende britská verejnosť rozhodla o Brexite. Londýnske City, Spojené kráľovstvo e, naozaj sú vystavené sklerotizmu mm, EU dinosaura, e, ktorý sa tvári, že je na prospech podnikov, ale naopak e, pôsobí v opačnom zmysle. Mm, takže toto je vec, ktorá preukazuje, že naozaj EÚ je monštrum, ktoré nasáva ďalšie a ďalšie peniaze na vyplacenie ďalších a ďalších byrokratov. A keď ľuďom ehm, znemožníme minimalizovať svoje zdanenie, ehm, prečo, prečo potom ehm, firmy by mali ďalej eh, pôsobiť a tak ďalej. Bude to naozaj taká šoková vlna v Európe a možno aj eh, ďalšie exity sa pridanú k eh, Brexitu. A ja dúfam, že to bude aj Katalánsko. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Áno, pochopenie pre neférovú daňovú súťaž naozaj nemáme. A Spojené kráľovstvo tam bohužiaľ je v popredí v tejto neférovej súťaži, nielen financovanie terorizmu. Takže to, že chceme platiť menej, zdanenia, menej daní, to je základná ľudská, ľudská vlastnosť, keďže peňaženka naša vlastná je nám bližšia ako nejaké ďalšie veci. Ale e, naozaj musíme poukázať na nedostatky, ktoré existujú. No ale mali by ste e, mať možnosť ponechať si peniaze, ktoré zarobíte a keď vám to neumožňa, tak to nie je e, voči vám ako občanovi, občanovi e, spravodlivé. Mali by sme odmieniať tvrdú prácu a nebyrokraciu a ja sa obávam, že to sa práve v Európe deje a práve preto Británia pôjde vzorom celosvetovej hospodárskej efektivnosti v tom, ako to mať prebiehať, aby sme chránili občianské práva občanov, aby naozaj svoje tvrdo zarobené peniaze si mohli nechať, ktoré si zarobili, aby to nemuseli dávať rozpočtovému byrokratovi, eh, ktorý chce vycicať eh, krv ľuďom aj podnikom. No, uvidíme, čo z toho Brexitu bude. Takže eh, vyzývam ďalšie kolegyne, kolegov, ktorí chcú vystúpiť, Tomas Mann za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda všetky prihlášky o slovo, ktoré sme si teraz vypočuli, e, tak e, tie sa nešli v jednom duchu. Tá druhá, e, toto druhé posledné vystúpenie, to bolo také kliše, kolegyne, kolegovia, môžem vám, alebo kolegovi môžem povedať, čo, čím sa vyznačuje sociálne trvalé hospodárstvo a čím nie, ale to by bolo na dlhú debatu. Dobre, my sme vyšetrovací výbor, máme naozaj množstvo, množstvo úloh a naozaj súhlasím s Fábiom, a ďakujem ti, Fabio, za kopu rokov dobre spolupráce. Áno, tie obsahy sa u nás, čiastoč, sa u nás čiastočne líšili, ale uh, naozaj uh, sme vždy uh, vo veľmi dobrom duchu spolupracovali. Takže naozaj to, čo uh, máme pred sebou, uh, je dôležitá práca. Mali sme mať naozaj trvalý výbor pre daňové otázky, pretože uh, získame e, dôveru občanov iba v prípade, keď povieme, že takéto problémy riešime. Nielen, že o tom rozprávame, ale aj, že prinášame konkrétne výsledky. Takže mm, v tomto zmysle ďakujem za tú správu. Podľa mňa to splňa. Myslím, že aj tie kompromisy idú tým smerom, že tu musia byť isté sankcie. Sankcie pre tých, ktorí mm, nerobia veci ako treba. Werner Lange poukázal na tie rozdiely, ktoré existujú. Áno, tá nová optimalizácia na jednej strane legálna cesta, možno nie sympatická, ale v poriadku, z právneho hľadiska, a potom nelegálne daňové úniky. No a e, ja som teda zvedavý na tie výsledky, ktoré budú súčasťou kompromisu. Pre mňa je dôležité to, aby to, čo povedal Juncker, našlo zdôraznenie. On to povedal vo svojom prejave k stavu únie, e, teda, že je to rozhodnutie jednomyselnosti, e, ktoré sa musí zmeniť v rade. Nemôžeme práve v danej oblasti konštatovať, že ešte stále členské štáty musia dosiahnuť jednomyselnosť pri hlasovaní v daných otázkach. Musíme povedať nie, kvalifikovaná väčšina. Veď nemôžeme chrániť e, daňové raje, nemôžu to robiť niektoré členské štáty, tak toto fungovať nebude. A ešte je tu ďalšia dôležitá téma, téma digitalizácie. Digitálne pobočky, tie existujú iba tak efemericky a k tomuto sme ešte riešenie nenašli, takže by som bol rád, keby sa nám podarilo aj tieto schránkové firmy, ktorých je kopa, teda raz sme sa takú k tomu výsledku. Nápad komisie mať e, spoločnosť e, s jedným vlastníkom bez akýchkoľvek garancií. E, to sme e, rovno zmietli zo stola a rovnako by sme mali postupovať aj v tomto prípade. Čiže aby som to uzavrel, naozaj v tomto výbore sme sa dopracovali k istým e, spoločným e, názorom. Fabio, keď budú prípadať ďalšie prípady, nemôžeme povedať, že to budú novinári, čo tu budú robiť tú robotu. Áno, oni môžu priniesť nejaké stimuly, ale my potom prinesieme tie výsledky, že sa bude pracovať naozaj veľmi dôsledne, že to bude celé právne podkuté a tak ďalej. A myslím, že toto v tomto zmysle aj naša práca bola veľmi vzorová a dúfam, že e, nakoniec e, ten mandát, náš mandát budú vnímať občania ako, ako úspešný. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Tomas Mann. Teraz mám na zozname ešte štyroch ľudí, ale traja tu nie sú z nich. Čiže teraz dostáva slovo pán Chauregi Atondo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja sa pridal k slovám vďaky na adresu oboch, tieň, oboch pardon, spravodajcov. A chcem sa poďakovať samozrejme aj predsedovi. Pán Lange, vy ste naozaj takou tvrdou nemeckou rukou sa vždy postarali o na jednej strane poriadok, ale zároveň ste boli otvorení. Tak, aby sme naozaj mohli vypočuť čo najviac ľudí tu vo výbore Myslím, že ten text, k tomu sa dopracovali, je veľmi dobrý. Rád by som kolegom povedal, že na v tomto svete neexistuje žiaden parlament, ktorý by Panama Papers riešil takto hĺbkovo. V Belgicku bol istý pokus, ale e, nie taký ako u nás. A táto práca podľa mňa umožní túto vec tlačiť e, vpred. Mám na mysli daňovú spravodlivosť. Čiže my sme vzorom. Ja viem, že tá cesta nebude jednoduchá. Veď sa hovorilo o kope opatrení, ktoré je treba uplatniť a nebude to isté jednoduché, ale mm, teraz sme položili základy čohosi, čo do budúcna môže byť niečím veľmi veľkým. Fabio povedal, že ďalšie škandály iste vidú na svetlo sveta a snaha dosiahnuť daňovú spravodlivosť, už sme sa k nej trošku pohli bližšie, posunuli a vieme, kadiaľ má tá cesta viesť e, tie konkrétne formy, detaily, o tých je ešte potrebné sa rozhodnúť, ale naozaj by bolo super, keby Európsky parlament mal e, nejaké monitorovacie centrum a mohol sledovať, ako sa situácia ďalej vyvíja. Ja som predložil viac opomínacích návrhov, moja skupina rovnako a som naozaj spokojný s tým, čo sme dosiahli. Ale dovolte, aby som ešte 3 či štyri veci odprezentoval, ktoré podľa mňa zatiaľ nie sú dostatočne rozpracované. A niektorí o tom už aj čiastočne hovorili. Poprvé, v prípade tejto smernice o spolupracovných otázkach e, povedať, že nám musia byť poskytované informácie, napríklad smernica o praní špinavých peňazí. Je tam viacero aktérov, ktorí sú súčasťou tej daňovej oblasti. A v tej druhej smernici sa títo aktéry neobjavujú. Spolupráca v daňových otázkach predsa museli mať všetky tie články, notári, e, sprostredkovateľia, investičné fondy, správcovia majetku a tak ďalej. A toto mi trošku v tej správe chýba. Druhá vec. Je dôležité, aby členské štáty mali možnosť odrážať ponuky tej daňovej optimalizácie. Veď máme pocit, ako to bola taká istá reklama pre takéto praktiky. To sú také daňové konštrukty niekde v šedej zóne a naozaj potrebná väčšia miera transparentnosti. A tiež je potrebné dopracovať sa do situácie, kedy takáto prax v členských štátoch bude vykorenená. Napríklad bankové licencie. E, skrátka v prípade spolupráce na ňových podvodoch má byť možnosť takúto licenciu odňať. A tiež verejné zákazky, tie by nemali dostávať firmy, ktoré v daňových otázkach nespolupracujú a robia daňové podvody alebo úniky. Takže to sú dôležité veci. A potom daňové oázy. Daňové oázy na našom území. A naše firmy by nemali mať e, teda účty v daňových e, rajoch. To sú opatrenia, ktoré je potrebné všetky do jedného uplatniť. Takže v tomto dokumente by sme to mohli ešte trošku viacej zdôrazniť. A ešte posledný bod. Je dôležité, aby Európa harmonizovala predpisy v oblasti likvidity. Napríklad vo Francúzsku je to tak, že nemôžete platiť viac ako tisíc eur v hotovosti. Toto je podľa mňa opatrenie, ktoré by mohlo viesť k zníženiu rizika daňových podvodov. A to mi v texte chýba. To sú len také nápady z mojej strany. Možno by sa to možno dalo do textu zapracovať formou pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. No toto posledné bohužiaľ nie je v našej právomoci. Návrhy sú rôzne, pokiaľ ide o využívanie hotovosti. Aj tie tradície v Európe sa dosť líšia. A ja si myslím, že to malo riešiť e, osobitne v riadnom legislatívnom postupe, no a nejako obmedzovať používanie hotovosti, mm, to sa mi nepáči. Ďakujeme však pekne za tento nápad. Teraz mám na zozname Anu Gomeš ale nevidím ju tu. Išla hlasovať, ja viem. Vo výbore Líbe, tuším. Ďalej tu máme kolega Van de Gelare, ktorý tiež hlasuje v inom výbore. No to je ten problém, keď paralelne prebieha viacero zasadnutí. Takže, ak sa už nikto ďalší nehlasí o slovo z prítomných, hlási sa niekto? A, ah, pán Coburn, prosím vás, žiadne nejaké veľké prejavy. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcem sa len stručne vyjadriť k tomu, čo bolo povedané o možnosti, o obmedzení možnosti občanov používať e, hotovosť. Myslím si, že tu vládne obrovské nepochopenie z pohľadu podnikov. Nechápem, ako môže niekto niečo takéto navrhnúť a povedať. Ak niekto niečo takéto navrhuje, tak pravdepodobne vôbec nechápe, o čom je hospodárstvo. ja, das gibt's auch in... No, toto máme aj v regiónoch a krajinách, ktoré sú pod britským vplyvom. To je skôr kultúrna otázka, otázka kultúry. Keby ste to v Turecku, tak by sa na vás pozerali. No a keď to poviete v centralisticky riadenej krajine, tak sa to dá skôr presadiť. Takže nemusím o tom teraz ďalej diskutovať, ale dám kolegovi ešte priestor na vetu, nech sa páči. No, solo quería decirle eh, a, a mi kolega... Chcem len povedať a odkázať kolegovi, že ak by sme sa pozreli na mapu Európy, ak by sme sa mohli pozrieť e, na jednotlivé zákazy, ktoré fungujú v členských štátoch, štátoch, e, pokiaľ ide o obmedzenie platby za určité transakcie v hotovosti, tak eh, by ste si možno všimli, keby ste sa na takúto mapu pozreli, že to, čo hovorím, nie je nezmysel. Máme v Európskej únii asi 12 krajín, ktoré majú nastavené takéto obmedzenia. Francúzsko patrí medzi takéto krajiny. Neviem, ako to presne funguje, ale funguje to, pretože nie sú hlúpi a takýto zákon alebo obmedzenie by nemali, keby to nefungovalo. Takže, pán predseda, myslím si, že našim cieľom by malo byť pozrieť sa na rôzne potenciálne možnosti do budúcna a pozrieť sa aj na to, či je dobré harmonizovať obmedzenie použitia hotovosti v Európe. Ale ako som už povedal, v 12 krajinách EU to funguje. Ešte raz opakujem, funguje to trošku inak. E, zločinci založia firmu alebo banku, nepotrebujú hotovosť v rámci organizovaného zločinu. Čiže keby sme 500 e, zrušili, keby Európska centrálna banka už žiadne nevydávala, dobre, pohode postup, ale všeobecné obmedzenie hotovosti v Európe sa s väčšinou iste nestretne. Dobre, takže ak dovolíte, uzavrel som tú diskusiu, ak sa už teda nikto nehlásil slovo a dám slovo spravodajcovi, aby vyhodnotil to, čo si vypočul. Páči sa. Thank you so much, uh, chairman, and, uh, thank you so- Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Boli to naozaj prínosné, užitočné komentáre. Viem, že môj kolega tu dnes nie je, ale hneď v úvode, keď sa k tomu vyjadroval, povedal, že ide o dobrú správu a dobrý kompromis a že zároveň to slúžilo ako inšpirácia pre ďalšiu prácu a ďalšie kroky. A myslím si, že to je práve cieľ, o ktorý nám ide Mnohé myšlienky a mnohé pozmenujúce návrhy boli predložené, mnohé zaznelo aj počas tejto diskusie. Ide teda o akúsi všeobecnú správu, ale našim cieľom je ešte ju ďalej rozvinúť a prepracovať, e, riešiť ju na rôznych fórach. Máme teraz novú štruktúru, takže to preberieme na jednotlivých výboroch a štruktúrach parlamentu. A v prípade, že sa zhodneme na viacerých zmenách, tak ich zapracujeme. To musím zdôrazniť. Pán predseda, pokiaľ ide o problematiku daňových únikov a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a tomu, čo je legálne a čo nie je, e, to je veľmi dôležitá záležitosť. Existuje aj viacero stratégií, ako sa postaviť k týmto javom. Aj v našej každodennej práci vidíme, že potrebujeme oveľa silnejšie presadzovanie práva v tejto oblasti. Je dôležité, aby sme viac spolupracovali e, na úrovni Európskej únie. Takže to je len niekoľko príkladov, ktoré by som uviedol, ktoré sú súčasťou tohto problému. Pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, potrebujeme aj novú legislatívu je dôležité, aby sme mali zabezpečené zákony, ktoré sa venujú tejto problematike, aby sme vedeli riešiť um, všetky problémy, ktoré súvisia s daňovým, daňovými unikmi alebo vyhýbaním sa daňovej povinnosti. Súhlasím s tým, že ako aj v našej diskusii vyplynulo, že existujú viaceré stratégie, ako sa s týmito jami vysporiadať. Kolegovia, mnohí napríklad aj z SND, uviedli, že um, je dôležité pozrieť sa aj na štruktúru, aká fungovala napríklad pri Panama Papers, uh, aká bola identita niektorých z týchto spoločností, ktoré figurujú na zozname. To je komplexný problém. Aj na viacerých uh, schôdzach sme počuli, že keď spoločnosť alebo jednotlivec má dostatok finančných prostriedkov, tak si môže kúpiť aj anonymitu a anonimita môže byť e, aj legálna samozrejme, ale dá sa použiť aj na rôzne nelegálne účely. Nebudem prechádzať jednotlivými pripomienkami, ktoré zazneli, ale niektorí z vás spomínali um, skupinu pre etický kódex a súhlasím s viacerými z vás, ktorí sa ozvali, že aj že je to pre nás trošku taký boj, aby sme presvedčili radu, že je potrebné zabezpečiť lepšiu spoluprácu v Európe v oblasti prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podobne. Takže väčšia spolupráca je určite zásadným prvkom, na ktorom by sme mali popracovať. Už 19 rokov funguje e, legislatíva, na základe ktorej sa postupne malo, mali ukončiť e, škodlivé daňové režimy. Zatiaľ sa to nepodarilo. Eh, takže mnohé skupiny pracujú v mm, tajnosti, sú anonymné, nepôsobia vo verejnej sfére, takže podľa mňa by bolo dobré zabezpečiť všeobecnú reformu v tejto oblasti. Je to, mm, začlenili sme to aj do našej správy o daňovej reforme. Myslím si, že komisia už eh, dávno mohla spustiť hodnotenie tejto práce za posledných 90, 19 rokov a vyhodnotiť, e, do akej miery bola úspešná táto pracovná skupina pre etický kódex a do akej miery sa im podarilo bojovať s takýmito škodlivými režimami. Viem, že aj európsky občania očakávajú väčšiu transparentnosť, keď sa hovorí o týchto veciach. A mali by sme sa teda pozrieť na to, ktoré krajiny blokujú pokrok v tejto oblasti a na to, nad tým by sme sa mali zamyslieť. Ako už som povedal, zaznelo tu viacero vecí, napríklad pokiaľ ide o zoznamy, e, dodržiavanie pravidiel a sankcie, napríklad čierny zoznam o e, čierny zoznam obsahujúci nespolupracujúce jurisdikcie tretích krajín Ehm, myslím si, že je dôležité, aby sme mali primerané sankcie, ktoré by odrádzali takéto nespolupracujúce jurisdikcie, aby e, zapracovali pravidla, ktoré od nich vyžadujeme, aby robili to, čo sa vyžaduje na to, aby sme mohli bojovať proti daňovým rajom. Takže ďakujem aj za túto pripomienku. A viacerí tu uviedli, že E, ide v podstate o znovu nadobudnutie dôvery zo strany európskych občanov. Aj kolegovia z ALDE sa k tomu vyjadrovali. Ja s vami súhlasím. Niektorí ľudia si myslia, že daňová politika je takou zradou, pretože niektorí ľudia nemusia platiť žiadne dane, niektoré majú prakticky nulové dane. Na druhej strane malé a stredné podniky majú obrovské daňové zaťaženie, pretože majú vyššie dane a to nie je spolu, spravodlivé, to nie je súčasťou spravodlivej spoločnosti keď sa obyčajný človek pozrie na nejakú celebritu, futbalistu alebo kohokoľvek iného známeho, kto sa vyhýba daňovej povinnosti, tak je to pre nich frustrujúce. Takže súhlasím, že aj táto otázka je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o diskusiu k tomu, aké budú následujúce kroky, pre mňa je kľúčové, aby sme pochopili. Aj fínsky kolega to veľmi jasne povedal, že e, ide o prácu, ktorá sa len začala a nemala by sa skončiť tým, že príjmeme túto správu a že ju schválime. Je dôležité sa zamyslieť aj nad tým, čo bude potom, aké budú následujúce kroky. Preto si myslím, že by sme mali e, spolupracovať a pracovať aj na tých témach, ktoré sú pokryté možno len všeobecne v našej správe, ale táto správa by mala slúžiť ako dobrý základ pre ďalšiu prácu. Pokiaľ ide o pranierovanie a menovanie vyníkov, e, súhlasím s tým, že je dôležité, že v našich zisteniach, ktoré, na ktoré sme prišli, sú určité jasné informácie. E, nie je našim cieľom hľadať vyníkov a pranierovať ich, ale aj na e, našich vysluchoch, ktoré prebehli, zaznelo, že tí, ktorí sa nezúčastňujú na diskusiách alebo ktorí nesplňajú požiadavky, by mali byť jasne označení a že tieto informácie by mali byť čo najpresnejšie. Je to súčasťou našej práce. Samozrejme vlády, spoločnosti alebo jednotlivci e, by mali byť potrestaní za to, že sa neobjavia na týchto rokovaniach alebo že nespolupracujú. Eh, chcem sa ešte raz kolegom veľmi pekne poďakovať. Eh, ďakujem aj vám, pán predseda, za to, že ste mm, viedli túto dôležitú prácu. Chcem sa poďakovať aj sekretariatu za podporu, nielen v mene mojich eh, spoluspravodajcov, ale aj v mene celej skupiny a v mene na všetky, ktorí sa na tom podielali, pretože ste dokázali, že Európsky parlament môže niečo dosiahnuť, hoci v obmedzenom právnom rámci a s obmedzenými zdrojmi, ale predsa len sa nám niečo podarilo a som veľmi rád, že sa tak stalo. Ďakujem ešte raz. Ďakujem spravodajcovi, ktorý sa vyjadril o všetkých bodoch, o ktorých sme tu hovorili a som najmä vďačný za to, že aj v kompromisoch sa rozlišuje medzi nezákonnými no- činnosťami krátenia dane a niekedy aj a medzi niekedy nie pekným, ale predsa len lekálnym využívaním daňových zákonov. To je otázka legislatívnej práce. A mm, kolega Moli povedal, že to sú hračky podnikov. To nie je pravda ale podniky využívajú len to, čo rôzne formy štátov v EÚ a mimo, štát, e, mimo EÚ ponúkajú podnikom na ich prilákanie. Preto v tejto otázke musíme zmeniť zákony, tak ako sa to už povedalo. To je tá správna cesta a žiadne pod, obviňo, jednostranné obviňovanie podnikov. A vidíme, že najvyššie postavení manažery na svete v daňových otázkach povedali, že my využívame len to, čo sa ponúka a my to aj dlžíme našim e, akcionárom. To znamená, že zodpovednosť je v prvom rade tu na strane politiky. Ďakujem aj spolu spravodajcom. Mám tu ešte Toma Fandelára, ktorý teraz počujem záverečné hodnotenie Ospravedlňol som sa, bol si na hlasovaní aj kolegyňa Gomeš, preto ste nedostali slovo, je to aj kolega Rosaty. Chcem sa spýtať, či chcú ešte niečo povedať po poslednom príhovore e, spolu, e, spolu spravodajcu. Takže najprv Moli a potom Darius, nech sa páči. Ja som si myslela, že budeme mať dve kola rečníkov, takže preto som sa neohlasila predtým. Ak mi to umožníte, tak teraz by som sa vyjadrila k tým zásadným pozmenujúcim návrhom, ktoré sú z nášho pohľadu ako skupiny zásadné. Myslím si, že aj u nás v Nemecku sme riešili túto problematiku a preto by som vám chcela objasniť, aké je naše stanovisko. Pokiaľ ide o schránkové firmy, ktoré sú základnou súčasťou e, toho, o čom sme diskutovali v súvislosti aj s Panama Papers alebo s vyhýbaním sa daňovej povinnosti. E, máme veľmi dobré možnosti z pohľadu toho, že e, firmy by mali preukazovať, e, na akom základe sú založené. Máme to uvedené v pozmeňovacom návrhu 65 a v tomto návrhu mu uvádzame, že firmy by mali mať to dôkazné bremeno, dokázať, že e, na aké účely používajú finančné prostriedky a že nejde o pranie špinavých peňazí alebo iné takéto aktivity. E, čo sa týka vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, e, máme právomoci v európskych inštitúciách a aj my ako parlament, aby sme zasiahli proti tomuto, takže tí, ktorí ťažia z pomoci finančných prostredníkov na to, aby um, používali agresívne daňové plánovanie, by nemali mať možnosť dostať sa k európskym finančným prostriedkom. Máme obrovské sumy finančných prostriedkov, ktoré sú verejné a preto by sme mali zabezpečiť, aby sa nedostali do nesprávnych rúk. E, to bolo už aj v Nidemariovej správe a boli by sme radi, keby to bolo zohľadnené aj v tejto správe. Pokiaľ ide o prostredníkov, nemali by mať možnosť regulovať eh, samých seba. Mali by sme mať väčšie, vyššie nastavené etické štandardy, etické kódexy a tieto, títo prostredníci by mali byť zodpovední za ich dodržiavanie eh, zároveň aj za dodržiavanie štátom regulovanej eh, legislatívy. Ďalej tu máme, ešte len stručne sa vyjadrím, ešte niekoľko poznámok. Naši členovia vyzývali komisiu, aby posilnila pravidlá v oblasti verejného obstarávania, aby firmy, ktoré boli obvinené alebo ktoré sa podielali na daňových únikoch, nemali mať možnosť prihlásiť sa do verejného obstarávania, takže by sa to malo týkať aj takých firiem, ktoré sú prevádzkované v daňových rajoch alebo v nespolupracujúcich tretich jurisdikciách. E, to je zhrnutie našich pozmenujúcich návrhov a pošlo mi samozrejme písomne, aby sa členovia mohli nad nimi zamyslieť. E, ďakujeme. Je tu jedna vec, ktoré chcem odlišovať, odporovať. To sú tie, e, tí rôzni sprostredkovateľia. Tá legislatíva sa v zásade o, podarila a súhlasím s tým, že musí existovať kontrola zo strany štátnych inštitúcií, ale ten všeobecný návrh zelených, aby sa zrušilo právo samoorganizovania, podľa mňa nie je reálne a to nezíska moju podporu. Darius, tiež dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ospravňujem sa, že som sa nezúčastnil skôr, ale musel som sa zúčastniť na inom zasadnutí, inej schôdzi v parlamente, takže bohužiaľ nemohol som si vypočuť e, ani sa zapojiť do diskusie. Ale chcem spomenúť len na dva body. Prvý sa týka toho, že my v EPP sme vždy boli za to, aby tu bola silne naformulovaná správa, ktorá vyšla jasný signál Európskej komisii aj členským štátom. A tento signál by sa mal vnieť z duchu toho, že je potrebné prijať konkrétne zásadné kroky na boj proti e, daňovým únikom alebo praniu špinavých peňazí. Bol som prekvapený, keď som si prečítal tento návrh správy, že sa nám podarilo nájsť eh, pomerne eh, veľké, veľký spoločný priestor, na ktorom sme sa zhodli, takže to je podľa môjho názoru obdivuhodné. Sú tu ešte stále určité otvorené témy, ale sú v pod, ide v podstate len o nepodstatné body, takže myslím si, že sa nám podarí sa na nich zhodnúť v priebehu nasledujúcich pár dní. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom za odvedenú prácu aj za ochotu spolupracovať a otvorene komunikovať so všetkými skupinami. A druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, sa týka kontroverzných tém, napríklad um, čierny zoznam, hľadanie vynikov a podobne. Aj pán predseda navrhoval, navrhoval veľmi dobrý kompromis, aby to prebehlo diskusiou v skupinách a rôznych e, ďalších e, fórach, napríklad v rámci Ekon výboru, e, pracovná skupina, ktorá sa venuje tejto problematike a rôzne ďalšie výbory, napríklad výbor Ekon, ktoré sa venujú týmto veciam, by mali o tom diskutovať a v každom prípade naša práca by nemala skončiť tým, že vypracujeme túto správu a schválime ju. Stále vyvstávajú nové a nové prípady, ktoré treba riešiť a myslím si, že parlament by mal dávať veľký pozor a dohliadať na to, aká je situácia a naďalej tlačiť na komisiu, aby nielen na komisiu, ale na členské štáty, aby sme ukázali európskym občanom, že e, tieto daňové otázky berieme vážne, pretože to od nás naši občania očakávajú. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ešte, Petu. Stručná poznámka, myslím, že všetko ide aj tak rovnakým smerom a potom končím. Ďakujem, vyjadrím sa len veľmi stručne na záver. Ďakujem za pripomienky. V prvom rade chcem povedať, že sa nám podarilo nájsť viacero kompromisov pri našej práci. Ide o politické kompromisy. Som rád, že sa nám to podarilo dosiahnuť. Samozrejme, vždy sa dá povedať, že by kompromis mohol byť súčasťou viacerých prvkov a podobne. Jednoducho vždy sa to dá zlepšiť, ale myslím si, ako už aj kolegovia povedali, že je dôležité, aby sme vypracovali správu, ktorú bude podporovať drvia väčšina. Myslím si, že občania od nás očakávajú, vzhľadom na to, že sme výbor, ktorý sa venuje týmto otázkam, aby sme vypracovali e, jasnú a silnú správu. A zároveň chcem povedať, že to nestačí, pretože nielenže vyvstávajú každý deň nové škandály a nové problémy, ale e, aj v prípadoch, ktoré už sú teraz otvorené, nás bude čakať ešte veľa práce, takže všetky odporúčania a všetko, čo je obsiahnuté v správe, by sa malo ešte ďalej rozpracovať. E, nechcem teda povedať, že E, naša práca sa teraz na jeseň toto správou skončila, práve naopak ešte sa len začala a bude pokračovať ďalej. Ďakujem. Ešte na záver bodu 5 chcem poďakovať spravodajcom, koordinátorom, všetkým tieňovým spravodajcom a najmä tým kolegom, ktorí v rôznej forme prítomnosti tu sa zúčastňovali posledného 3,5 roka na tejto práci Poprosím sekretariát, aby pripravil e, zoznam účan, e, účasti, pretože záujem na začiatku bol oveľa väčší ako na konci. A chcem to ukázať aj politickým skupinám, aby, e, aby vedeli, ako v budúcnosti obsadiť takéto výbory. Ďakujem všetkým zúčastneným a otváram bod 6 rôzne a dávam slovo Patrici Sulin. Nech sa páči. Hvala eh, za besedo. Ďakujem, pán predseda. Besede, ko ste povedali, da... Jem stru... Ja sa len stručne vrátim k tomu, čo už bolo povedané ešte v úvode. Povedali ste, že na Aha, ok. A ja, ok. Ja, thank you. Da boste obravnavali ugotavljanje zlorab v slovenskem eh, bančnem sistemu, pa bi želela zelo nakratko vas obvestiť. Takže vrátim sa ešte raz k tomu, čo bolo povedané. Hovorilo sa tu o tom, že sa budú zisťovať e, problémy v slovinskom systéme. Chcem len povedať, že v rámci slovinského parlamentu <coughs> už prebehlo zasadnutie v septembri a na tomto zasadnutí bola vypracovaná správa, ktorá obsahovala <coughs> informácie o zodpovednosti v rámci slovinského bankového systému v oblasti prania špinavých peňazí. Takže chcem len niekoľko um, vecí dať na pravú mieru. Uh, Slovinská banka umožnila uh, britskému občanovi iránskeho pôvodu, aby v priebehu dvoch rokov posielal peniaze na účty v Iráne, Rusku a ďalších tretích krajinách. E, finančné prostriedky, ktoré prichádzali potom naspäť z týchto krajín, prišli na jeho účet v Slovinskej banke a odtiaľ boli preposlané ďalej na mnohé ďalšie účty v iných tretích krajinách. Ide o banku. Anhörung zum Fall Aserbaidschan und gleichzeitig Slovensko. Dohodli sme sa, že budeme mať vypočutie k Azerbajdžanu a Slovensku 3. novembrový týždeň. Chcem vás poprosiť, aby ste nám poskytli vaše doklady na prípravu. Takto sme sa dohodli na stretnutí koordinátorov a potom to sekretariat preverí a 22. novembra do poludnia budeme mať potom to vypočutie ale musíme presveriť, či máme tlmočníkov a priestory. Zatiaľ 22. E, november verejné vypočitie Slovinsko a Azerbajdžan pred koncom našeho mandátu ešte. To je záver dnešného dopoludnia. Na začiatku som stručne povedal bez dátumu a bol by som veľmi rád, pani kolegyňa, keby ste vaše podklady dali nielen predsedníctvu sekretariátu, ale aj koordinátorom a spravodajcom. Dobre? Ďakujem a tým som, myslím, splnil vašu žiadosť, aby sme verejne prebrali túto vec aj spolu s verejným vypočutím. Dobre, ďakujem. A teraz sa dostanem k ďalším termínom. Ako sme už na začiatku povedali, ak by všetko fungovalo a neboli by nejaké veľké námietky do útorka, tak v stredu popoludní medzi e, treťou a pol šiestou by sme chceli odsúhlasiť pozmenujúce a kompromisy. Tým by končila predbežne naša práca, potom pôjdu správy do rúk politických skupín, potom budeme mať vypočutie a koordinátorov 22. a politické skupiny to majú v rukách, aby ďalej dali ďalšie politické odporúčania nad rámec tejto správy, tak sme sa dohodli na stretnutí koordinátorov a potom v decembri sa to bude v pléne e, preberať. Ďakujem e, za vašu prácu. Ďakujem aj pánovi Korbovi, ktorý musí pripraviť hlasovací zoznam. Bude placovať celú noc Ďakujem veľmi pekne za túto prácu aj tlmočníkom a týmto končím toto rokovanie.